Good afternoon, colleagues. Um, welcome back and happy new year to all of you. Ďakujem všetkým veľmi pekne za to, že ste prišli. Želám vám šťastný nový rok a začneme prijatím dnešného programu a body 4 a 14 posúdenie stanoviska k súhlaseniu udelenia absolutória boli posunuté na ďalšie zasadnutie a to je jediná zmena programu. A ak nie sú žiadne námietky, tak eh, program je prijatý týmto. Kolegyne, kolegovia, dnes eh, máme teda pred sebou len jeden bod programu a budeme sa sústrediť na priority holandského predsedníctva. No a ešte k jazykovému režimu. Nemáme tlmočenie do chorvačtiny, lotištiny a írštiny a rovnako sa ospravedlňujem a rovnako podpora a schválenie odporúčaní koordinátorov. Poprvé, podpora odporúčania koordinátorov podľa pravidla 205. Nominácia spravodajcov pani Monika, no Monika Holmajer bola vymenovaná za spravodajkňu na návrh smernice o boj proti terorizmu a nahradení rozhodnutia Rady 2002-475 o boj proti terorizmu Zoznam odporúčaní koordinátorov je dostupný online v rámci odpo- eh, podkladových dokumentov. Všetci súhlasíte? Dobre, a teraz sa dostávame k jedinému bodu nášho dnešného programu. odporúčam kolegyne kolegovia, aby sme to ukončili o 17.00, zasadnutie koordinátorov je o 17.30, zatiaľ tu nevidím všetkých koordinátorov, takže nebudem sa pýtať, či no, nevadí, ale že naši hostia musia tiež odísť, takže budeme predpokladať a budeme sa snažiť ukončiť o 17.00, takže eh, vítam pána ministra Art van der Steura, ministra bezpečnosti a spravodlivosti a pána Klajsa Dajkhofa, štátneho tajomníka pre bezpečnosť a spravodlivosť a ministra pre migráciu. Takže ja sa veľmi teším, že ste tu a oboznámite nás s prioritami holandského predsedníctva. A ja rovnako vítam kompletný tím holandského predsedníctva. Veľmi sa tešíme na nadchádzajúcich 6 mesiacov na produktívne 6-mesačné predsedníctvo. Srdečne vo všetkých vítam. Ja navrhujem našim ministrom, aby každý sa ujal slova na približne 10 minút a potom dostanú slovo koordinátori a poslanci a máme dostatok času na diskusiu do 17.00. Takže ako prvý dostane slovo No, pán Art van der Steur, minister bezpečnosti a spravodlivosti. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu. Dámy a páni, Európa bola vybudovaná na tradičných hodnotách slobody, demokracie a spravodlivosti. Tieto myšlienky formovali naše štáty, nielen Nemecko, a nie sú to hodnotami len Nemecka, Veľkej Británie alebo Grécka. Sú to európske hodnoty. No a minister zodpovedný za bezpečnosť a spravodlivosť musí v dnešných dobách chápať túto situáciu. Minister Dajko ako minister pre migráciu bude reagovať na všetky otázky týkajúce sa migrácie a ja zodpoviem otázky o spravodlivosti a vnútorných veciach. Uvedomujeme si obaja, že je veľmi dôležité úzko spolupracovať ja s Európskym parlamentom. Ja už som sa zoznámil e, s stretol e, s predstaviteľom vášho parlamentu a mnohými poslancami e, v predchádzajúcich rokoch, v návštevách. Uvedomujeme si, že Európsky parlament, Rada a Komisia sú základné kamene Európskej únie a jedna inštitúcia nemôže fungovať bez druhej. Takže ja vítam túto príležitosť, aby sme vás mohli oboznámiť s prioritami rady počas holandského predsedníctva. E, začnem s aktuálnymi vecami a na záver spomeniem pár vecí v oblasti spravodlivosti vnútorných vecí a základných slobod, ktoré považujeme za dôležité. E, iste vás neprekvapí, že boj proti terorizmu a radikalizácii e, patrí k prioritám našej, našej agendy. Nož základné hodnoty boli cieľom počas hrozných teroristických útokov minulý rok. Rád by som vyjadril solidaritu so všetkými krajinami a hlavne s Francúzskom. Akékoľvek opatrenia Európa príjme, musíme sa neustále snažiť o rovnováhu, rovnováhu medzi bránením právneho štáta, štátu a právom na ochranu súkromia na jednej strane a bojom proti terorizmu na strane druhej. Sloboda a bezpečnosť musia byť neustále v rovnováhe. Jedna nemôže dostať, existovať bez druhej s ohľadom nedávne útoky v Paríži viacero legislatívnych návrhov je z rýchlom konaní smernica o terorizme a strelných zbraniach a koncom mesiaca komisia tiež predloží novú smernicu o informačných systémoch Krisno a, a to sú všetko vítané a dôležité kroky. Smernica o terorizme posilní našu schopnosť bojov, bojovať proti terorizmu, financovanie terorizmu, školenia teroristické alebo vycestovanie do cudziny za účelom terorizmu bude trestným činom. Nuša, e, naše predsedníctvo očakáva rýchly postup v rokovaní o tejto smernice. Som rád, že som bol dosiahnutý kompromis o PNR a ďakujem spravodajcovi Timothy Kirkopovi a tieňovým spravodajcom e, za ich e, férovosť, flexibilitu a dôkladnosť. A my vynieme maximálne úsilie, aby sme podporili implementáciu smernice PNR do praxe. A tiež ďakujem vášmu výboru, hlavne spravodajcom Janovi Filipovi Albrechtovi a Máriu Laurestín e, za ich prácu na dosahovaní výsledkov balíčku ochrany údajov. Vďaka týmto snahám osobné údaje budú lepšie chránené e, na digitálnom trhu. Ako predsedníctvo sa tešíme na spoluprácu s vašim výborom o formalizácii a ukončení tohto legislatívneho balíčka. Ďalej, stratégia vnútornej európskej bezpečnosti 2015-2020, e, ktorá nám umožní efektívnejšie reagovať e, na udalosti holandské predsedníctvo sa bude sústrediť na e, tú jeho implementáciu. Bude to vyžadovať spoločné aktivity členských štátov a Európskej komisie. Práca luxemburského predsedníctva bude pokračovať aj počas nášho predsedníctva a potom bude pokračovať Slovensko a Malta. Teda Slovensko a Malta. My sa budeme snažiť dosahovať hmatateľné výsledky v spolupráci s Európskym parlamentom. No a samozrejme, všetci budeme zažívať aj eh, vaše eh, pozície. Ďalej sa budeme venovať platnej legislatívnej agente vrátanie návrhu o európskom prokurátorovi. Luxemburské predsedníctvo odvedlo vynikajúcu prácu pre tento návrh a holandské predsedníctvo sa teší na ďalšie pokračovanie v týchto krokoch. Luxemburské predsedníctvo eh, bolo úspešné v uzatváraní takmer všetkých článkov prvých piatich kapitol tie obsahujú všetky kľúčové e, ustanovenia o vytvorení a zložení úradu, ako aj e, procedurálnych zárukách holandské predsedníctvo e, bude ďalej budovať na týchto dosiahnutých cieľoch. Viem, že budeme zatvárať ďalšie kapitole, kapitoly, a to mm, napríklad vzťahy s EPPO a zahraničných partnerov. Zohľadňujeme postavy vyjadrené správe Európskeho parlamentu. No a samozrejme, v prípade potreby v spolupráci s novou Laurou Materou. Môžete mi povedať, že dnes sa prvá pracovná skupina sa začala venovať aj článkom 56 a 61, takže predsedníctvo ukazuje, že práca môže začať už dnes. No a rovnako smernica o boji proti podvodom, proti finančným záujmom EÚ, smernica PIF, otázka pod, podvodov DPH, je stále veľmi kontroverznou. Holandské predsedníctvo chce pokračovať v rokovaniach na rade, ktoré začali už počas luxemburského predsedníctva, a to analýzou všetkých relevantných aspektov vrátane kompetencií odsudzovateľa za takéto za takúto trestnú činnosť musíme nájsť. Kompromis medzi Európskym parlamentom a radou a luxemburské predsedníctvo dosiahlo dohodu s Európskym parlamentom o smernici o prezumcii neviny a deťoch. Spravodajkyňa Natalie Grisbeck a Katarína Kiniči si zaslúhujú pochvalu za tieto dosiahnuté výsledky, rovnako ako návrhu o právnej pomoci. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom De Jongom a na ďalšie pokračovanie rokovaní v týchto otázkach. Čo sa týka počítačovej kriminality, tak Holandsko chce dosiahnuť spoločný, spoločný názor na jurisdikciu s ohľadom na význam pre trestnoprávne vyšetrovania budeme ďalej podporovať diskusie na tieto témy. My čo najviac sa budeme venovať celej škále nástrojov e, európskych a v prípade potreby e, budeme predkladať e, komplementárne nástroje aktivity NUŠA. Dokument o elektronických dôkazoch je dobrým východiskom pre holandské predsedníctvo. Dámy a páni, Počítačová bezpečnosť je tiež jedna z otázok, ktorou sa bude prioritne zaoberať naše predsedníctvo bezpečný. Digitálny trh je dôležitá sila pre náš ekonomický, kultúrny a sociálny rozvoj. Takže budeme informovať, posilňovať prevenciu a zlepšovať spolupráciu a podporovať verejno-súkromné partnerstva. Existuje jedna skupina, ktorá už objavila výhody spoločného trhu, tak sú to, nie, sú to uh, eh, páchateľe trestných činov a my musíme proti tomu bojovať. Treba zlepšiť zdieľanie informácií medzi jednotlivými službami. My sa budeme zaoberať toto otázkou na relevantných konferenciách, ktoré zorganizujeme počas predsedníctva, hlavne o boj proti uh, obchodovaniu s ľudskými bytostiami, a vzdialenému prístupu k boji proti organizovanému zločinu. Ale tiež hovoríme nasledovnú vec, eh, ktorou sa zaoberá tento výbor, právny štát nie je len základná hodnota, ale je to tiež nevyhnutná vec na fungovanie vnútorného trhu a európskej spolupráce. Na to, aby sme podporili právny štát v EÚ, rada prijala e, závery, ktorým vytvára pravidelný dialog medzi členskými štátmi. Rada usporiadala prvý, prvé kolo dialogu 17. novembra minulý rok a holandské predsedníctvo zorganizuje druhé kolo diskusí no, pod predsedníctvom ministra zahraničných vecí Holandska. No, v tomto ohľade sa budeme tiež snažiť budovať na snahách luxemburského predsedníctva postupovať prístupom EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach, tak ako to prespolkladajú zmluvy Dávien páni. Na úvod som zdôraznil význam európskej spolupráce No a v tomto duchu by som rád pokračoval v našom dialógu v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Ja sa skutočne teším eh, na spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ďakujem pekne, pán minister. No a slovo dostáva teraz pán minister Dijkhoff. No, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, eh, poslanky neposlanci Európskeho parlamentu. Som rád, že ste ma poslali eh, na výmenu názorov o migrácii E, myslím, že nemusím e, zdôrazňovať význam tejto, tej, tejto otázky pre Európsku úniu a možných dopadoch, ktoré to môže mať, keď sa nám nepodarí nájsť dobré riešenia. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť, pretože v tejto oblasti e, možno viac ako rekoľvek Ginej. som si istý, že potrebná spolupráca toto nie sú problémy, ktoré členské štáty dokážu riešiť eh, samotná spolupráca je pre nás kľúčom, pre predsedníctvo rady. My rade hovoríme o predsedníctve, ale musíme eh, byť eh, skromnejší. Je to predsedníctvo Rady Európskej únie a najskôr musia spolupracovať členské štáty a Európsky parlament a komisia na to, aby sa dosiahol istý pokrok No a čo sa týka migrácie, hlavne prežívame utečeneckú krízu, no, to je pre samotných utečencov veľká kríza. Všetci poznáme tie obrazy, ktoré hovoria úplne jasne, ale no, ešte noviny môžete ložiť bokom, ohlasí sa z počítača a vypnú televízor a niekedy to je možno uh, nevyhnutné vzhľadom na tie hrozné obrazy. Avšak to nemení nič na tom, že skutočnosť je hrozná. No a preto musíme nájsť odpovede nie len na inštitúciálnej úrovni alebo vládnej úrovni. Toto sú skutočné problémy, ktorými trpia každý deň ľudia, ak sa na nepodarí nájsť aj správne riešenia a ide to oboma smermi. Nože, tu tá neistota, rozby, eh, ktoré eh, nútia ľudí dať sa do rúk eh, kriminálnikov na úteku. No a my musíme konať pre ľudí, ktorí majú právo žiadať o pridelenie štatútu utečenca a ochranu. Ale tiež musíme postupovať proti tým, ktorí nemajú toto právo a musíme ukázať našim občanom, že to robíme eh, z humanitárneho hľadiska a súcitu eh, s tými, ktorí musia eh, sa vydať na cestu na útek pred násilím a vojnami ale nemôžeme vytvárať príliš veľký tlak na európsku spoluprácu a našu spoločnosť. A na to potrebujeme budovať udržateľnú, robustnú dlhodobú perspektívu, to, aby sme odstraňovali príčiny migrácie. Potrebujeme nájsť odpovede na modernizovanú situáciu. Musíme postupovať aj preventívne, nie len reaktívne na európskej pôde. Potrebujeme pomôcť priamo na miesta, odkiaľ ľudia utekajú. Je na čase, aby sme skutočne ukázali výsledky a našim občanom musíme ukázať, že sa nám darí regulovať prúdy. Musíme robiť to, čo si myslíme, že musíme urobiť, ale rovnako musíme reagovať na obavy, ktoré ľudia majú a praktické obmedzenia, ktoré sa objavia pri ponúkaní pomoci. Granické na to, aby naši občania boli spokojní s tým, že vlády dokážu, majú veci pod kontrolou, závisíme od seba. Na to potrebujeme európske riešenia, nie národné. Oni môžu oddialovať problémy Presmerovať to do iných členských štátov, ale nie je to dlhodobé riešenie. My cítime ten tlak a vieme, že od nás sa očaká, od našho predsedníctva a Európsky parlament veľa očakáva, očakáva na, nájsť čo najrychlejšie riešenie, pretože úloha je náročná. My vynieme maximálne úsilie, aby sme Európu pripravili aj do budúcnosti, pretože toto nie je jednorazová záležitosť. My musíme spojiť sily a hľadať riešenia spoločné migračné toky, tvára obrovský tlak na šengenský systém, skutočne, že vonkajšie hranice nefungujú tak, ako sme očakávali, alebo tak, ako sme sa raz dohodli, to má tiež dopady a tiež na Dublinské, aký napríklad európska verejnosť vidí, že zatiaľ sa nepodarí zvládať prílev, ale nie takým spôsobom, a nie takým spôsobom, že to mali pod kontrolou na no to, spôsobuje napätie a nedôveru spoločnosti. No, nechcem povedať, že sú vždy nie vždy, ale nechcem povedať, že sú realistické, alebo pravdivé, alebo založené na faktoch, ale minimálne sú reálne v dôsledku, pretože uh, percepcia je to tak. máme tu e, svoje zodpovednosti e, navzájom. Nie sme tu iba na to, aby sme diskutovali, ale aj prinášali konkrétne e, výsledky. Iba takto môžeme reagovať na teda mietky týkajúce sa trvá využateľnosti v našich systémoch. Napríklad nie je tu ale jednotné riešenie, ktoré by všetko vyriešilo, nejaký set opatrení, ktorý by všetko vyriešil. Nič sa nedá urobiť zo dňa na deň. A je tu riziko, že veci nie sú také jednoduché, že sa nedajú vyriešiť rýchlo. To by nás eh, však nemalo paralizovať. Nemali by sme príliš dlho analyzovať. Nemali by sme sa sústrediť na nové institucionálne návrhy, eh, ale aj na to, na čo sme sa už dohodli. To je kľúčom pre naše predsedníctvo neparalizovať, ale prinášať konkrétne výsledky a ukazovať krok za krokom, že veci vieme zvládať. V posledných mesiacoch sme sa zaoberali otázkou vlastne na papieri. Implementácia si vyžaduje viac pozornosti, je komplikovaná a preto napríklad keď sa pozrieme na mechanizmus e, relokácie jediné limitované riešenie, ktoré tu momentálne je. Trvalo nám dosť dlho, kým sme sa k nemu dopracovali a tu vám chcem vyjadriť moje komplimenty. Ten čas, ktorý ste na to potrebovali vy, tu e, bol oveľa kratší, než koľko sme ho potrebovali my na rade, jemne povedané. Takže myslím, že v budúcnosti, keď budeme mať nové výsledky, myslím, že budeme e, môcť rátať s podobným kooperatívnym duchom tu v Európskom parlamente, že budete e, rýchlo e, sa dopracovať k výsledkom v realite, nielen na papieri. No, samozrejme, pokiaľ ide o implementáciu, dohodli sme, zhodli sme sa na tom, že to najdôležitejšie sú tie hotspoty, ich vytvorenie a relokácia. Tu sa musíme vyhnúť diskusiám o tom, e, kto má ísť prvý a vlastne aj v prípade relokácie e, začať s tým, poučiť sa z toho, ako to prebieha, zvyšovať e, počet v e, krajinách pilotného vstupu a registrácie, ale dôležitá je relokácia a lepšia kontrola toku. No a treba zlepšiť aj recepčné schopnosti v regiónoch a treba e, bojovať proti e, prevádzaniu e, utečencov, treba sa zaoberať aj šengenskou oblasťou, dublinskou dohodou, tam sa bude musieť viesť naozaj zásadná diskusia. Vidíme, že na systém je momentálne kladený veľký nátlak z dôvodu tých vysokých počtov. Ehm, určité veci nie sú momentálne realistické, ale niektoré z tých dohôd, ktoré sme kedysi urobili, ehm, svojho, musíme si uvedomiť, ehm, boli vlastne odsudené skôr či neskôr na zánik e, taká úprava, že zodpovedný za utečencov je ten, na území koho vlastne poprvýkrát prídu, tak to nie je e, to nie je trvalúčateľné, takže bolo jasné, že to nie je realistické A mohli sme to svojho času e, akceptovať, e, pretože praktické implikácie boli také, že e, sme to vedeli zvládnuť, ale tie pošty, ktoré sú tu teraz, nás zaťažujú silno všetkých a nedá sa povedať, že všetko zahodíme, ale musíme sa naozaj vrátiť, musíme si uh, tú záťaž a zdieľať bremeno. Máme tu teraz zoznam eh, veľmi konkrétnych špecifických eh, tém, ku ktorým komisia vypracovala návrh. A keď si zoberieme eh, posilnenie funkcií ochrany hraníc, z tohto vyplýva ďalšia výzva, ktorú sme si my stanovili ako holandské predsedníctvo bolo by mudre, keby e, možno aj e, cez vášho predsedu by sme mali možnosť e, sa koordinovať včasne a vytvoriť lepšiu poru pre trialógy, ktoré by mali nasledovať aby sme ich začínali s dobrým pochopením toho, akým smerom sa bude postupovať. Chcem už pomaly skončiť môj prejav. Vyčerpal som už aj tú minútu, ktorú mám dobrú e, vďaka môjmu e, predrečníkovi. Takže e, proste spolu tvorby legislatívy. Tu chceme s vami spolupracovať už v žiadočných štádiách, aby sme chápali, kde je možné vytvoriť mosty medzi jednotlivými krajinami a inštitúciami a je samozrejme na nás e, všetkých, na vás aj na nás, aby sme sa rozhodli, e, že či chceme e, vlastne vystúpiť na ten most, ktorý nás spája, aby vlastne sme vytvorili, vytvorili lepšiu prepojenosť v Európskej únie a zabezpečili budúcnosť a zvedli tie problémy. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa pridržiavali rečníckého času. A ja vás oboch chcem tak trošku varovať. Eh, vyjadria sa eh, všetci členovia. Musím povedať, eh, že tu vnímam, že teda je toho na vás naozaj veľa už teraz na začiatku predsedníctva. To je naozaj pochopiteľné, keďže problém v oblasti imigrácie je naozaj enormný aj v oblasti súdnictva, legislatívy. Je tam veľa otvorených tém, takže čo navrhujem je, že e, to e, máme, e, poslancovi si spomenuli a prípravu, Máme tu ľudí, ktorí pracovali na týchto témach veľmi tvrdo, veľmi intenzívne za posledné mesiace a teda zabezpečiť tú kontinuitu. Ja vás chcem len varovať, budete sa k nám musieť vrátiť, e, poskytnúť odpovede. O predsedníctve je to tak, že musíte urobiť, e, čo je možné v oblasti legislatívy, a e, robiť e, krok za krokom e, pokroky, podobne ako tomu bolo v prípade luxemburského predsedníctva. Možno sa pýtate, prečo vás varujem, nož len počkajte, neberte si to osobne, teraz ste iba začali, teraz začínate. Takže začneme teraz s koordinátormi. Kolegovia, ak by vám to nevadilo, vyjadrili by sa koordinátori. A potom to budú stručné e, odpovede, to je e, holandské predsedníctvo, ich odpovede budú určite stručné, e, robím tu stereotypy, neviem. No a potom by sme dali priestor ostatným členom výboru. V prvom rade je tu niekto, nejaký koordinátor za EPP alebo nejaký náhradník, ak by prišiel niekto, tam mu slovo. Takže si prvá bierky. Ďakujem veľmi pekne. Vítam zástupcov holandského predsedníctva. Budem sa snažiť byť stručná e, mojou otázkou. Máme e, spoločnú definíciu kybernetického e, zločinu. Ak niekto vezme do rúk pištole a vykradne banku, tak to vieme jasne definovať. Ak niekto vezme peniaze z piatich rôznych bank, takýto kybernetický zločin nie, e, nedefinuje sa to podobne. Ale prečo je to e, tiež vykradnutie banky iba odlišnými e, postupmi? Prečo máme nejakú definíciu kybernetického zločinu? Chápem, že potrebujeme rôzne opatrenia na to, aby sme to ošetrovali, ale prečo potrebujeme postupovať takto? A potom k finančnej podpore terorizmu. Uh, Áno, môžeme sa e, vynasnažiť tu v Európe e, preťa tento tok e, peňazí, ale čo môžeme urobiť a ste v kontakte s ostatnými, aby sme sa snažili zastaviť možno tú oveľa silnejšiu podporu terorizmu vo finančnej oblasti, ktorá prichádza zo strany krajín ako Turecko a Saudská Arábia. Ak nemôžeme zastaviť to, tak možno nepostačuje postaviť, e, postaviť finančnú podporu, ktorá prichádza z Európy. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ako ho e, vnímame teraz v Európe, myslím, že potrebujeme sa oveľa e, zlepšiť používanie existujúcich opatrení. Teraz cez víkend v novinách som čítala, že jeden Eh, z tých, eh, ktorí sa dopustili eh, zločinov v Paríži, žil vo viacerých miestach v Európe a tváril sa, že je utečenec. Mal pritom viacero identít, viacero mien. Ako je to možné? Celkom zrejme tu máme problém pri registrovaní a odoberaní odtlačkov každému. Ak by sme to boli urobili, tak by sme prišli na to, že táto osoba už v systéme je, že už takéto otlačky prstov, sú len sú priadené k nejakej inej osobe. Takže tu máme problém Možno by sme sa na to mali sústrediť viac a nielen hovoriť o tom, že zavrieme naše hranice a nikoho nepustíme. K migrácii modernizovaný model e, e priestorov, kde budú ubytovaní. Chápem, že utečenci e, potrebujú bezpečné miesto v e, krajinách pôvodu aj tranzitu ale môj dojem je, keď niekedy sledujem eh, diskusie na verejnosti, eh, mám dojem, že by mohol vzniknúť dojem, že chceme, aby všetci utečenci boli iba v tretich krajinách. A ktoré sú tretie krajiny, keď hovoríme o Turecku, Libanone, Jordánsku, Pakistane? Toto sú krajiny, ktoré sú oveľa chudobnejšie než mnohé z našich európskych krajín. Takže naozaj je cieľom mať utečencov iba tam. Nemyslím si, že to tak je a e, nemyslím si ani, že to vy e, si takto želáte. Ale ak by sme chceli posilniť e, tretie krajiny takýmto spôsobom, tak musíme jednoducho ukázať dobrý príklad v zaobchádzaní s utečencami, nielen pokiaľ ide o príjmanie a registráciu, ale aj relokáciu a prácu na integrácii Chcela by som e, sa ešte stručne vyjadriť k, k tomu, že sa niekedy hovorí, že naši občania e, však nechcú e, tu mať utečencov. No samozrejme, že to hovoria, pretože mnohí politici a aktéry to hovoria. A niekedy žiadna politická vláda, žiadna politická, politická strana nepovie, že je to nesprávne. Tak ľudia sú sklamaní a samozrejme sledujú túto líniu. Takže prirodzene na európskej úrovni aj v našich členských štátoch potrebujeme politické líderstvo, ktoré by sa zaoberalo touto témou. A jedna stručná poznámka k Schengenu. Pokiaľ ide o toky utečencov a terorizmu, mnohí ľudia si myslia, že by sme mali e, skončiť so Schengenom a znovu začať e, kontroly na všetkých našich hraniciach. V prvom rade som si dosť e, istá, že toto nepomôže s utečencami a v druhom kroku, ak eh, naozaj znovu vytvoríme všetky národné hranice, mali by sme pochopiť, že to nie je len nesprávny eh, postup, pokiaľ ide o situáciu utečencov, ale tiež to bude mať veľký vplyv na našu ekonomickú eh, situáciu v členských štátoch. Som si dosť istá, že nás v tomto podporíte, že sa nám podarí nájsť riešenie, ktoré by mohli podporiť všetky členské štáty pokiaľ ide o nakladanie s utečencami v Európe aj mimo Európy lepším spôsobom, než eh, ako sme tomu boli svetkom eh, v poslednom roku. Ďakujem pekne za EKR, Parker Kirkhope. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, každému všetkým želám šťastný nový rok. Určite bude pre nás veľkou výzvou. Obzvlášť by som chcel privítať holandské predsedníctvo a hlavne aj princípy a témy, ktoré si vybrali. Chcem len e, teraz stručne niečo spomenúť a potom možno hovoriť o migrácii alebo špecifických e, otázkach. V prvom rade myslím, že e, ich témy, na ktoré sa sú sústrediť, tie základné témy a pridávanie hodnot k tomu, čo jednotlivé členské štáty chcú robiť, to sa mi javí ako veľmi zmysluplný princíp a to, že sa sústredujú na kooperáciu, to je dôležitejšie možno viac než kedykoľvek predtým. Je tu naozaj e, veľká, veľký tlak zo strany e, tých víziev, ktoré momentálne máme. Takže kooperácia členských štátov je naozaj potrebný cieľ, ja ho naozaj vítam. A tiež e, sústredenie sa na to, čo Európu, EÚ a európske krajiny e, urobi silnejšími a odolnejšími voči e, výzvam a e, hrozbám dnešného sveta. Hovoríme o ekonomických, ale aj o tých ostatných, ktoré veľmi dobre poznáme v oblasti bezpečnosti. Takže veľmi vítam tieto všeobecné témy. A treba tiež spomenúť že skutočnosť, že holandské predsedníctvo bude partnerom Slovenska a Malty Eh, dvoch nasledujúcich predsedníctiev je niečo, čo by nás eh, malo všetkých uistiť, ubezpečiť, eh, že teda budú týmto ďalším predsedníctvám pomáhať. Following presidencies themselves. A myslím, že to môže byť pre ne veľmi pozitívne iba. A chcela by som, chcel by som spomnúť ešte Dublin. Je veľmi dôležité v tomto bode, kedy začíname s revíziou Dublinu, uvedomiť si, že kľúčové je, že potrebujeme tu mať dublinský systém, ktorý by akceptovali všetky členské štáty. Všetko v naredení by malo byť rešpektované. Možno by tu malo byť prepojenie medzi e, e, šengenským pohraničným e, postavením členských štátov, ich schopnosťou alebo neschopnosťou naplňať svoje povinnosti, splňať svoje povinnosti Ehm, myslím, že aj vy budete súhlasiť, že potrebujeme oveľa presnejšie e, pravidlá, pokiaľ ide o to spoločné úsilie, ktoré má naplňať tabli. A ešte jeden bod by som chcel spomenúť špecificky, pán predseda, a tým je radikalizácia. Myslím, e, že sme o tomto diskutovali u nás na výbore aj tu v parlamente e, všeobecne. Pri viacerých príležitostiach som to tiež spomenul že radikalizácia je vlastne náš domáci produkt. My sme zodpovední za to, čo sa deje e, tu okolo nás. Ja e, naozaj cítim osobnú zodpovednosť a myslím si, že všetci zákonodarcovia e, to takto cítia a že určite sú tu aj takto, takíto zastupcovia na komisii a na predsedníctve mať právne nástroje, ktoré nám pomôžu e, naháňať teroristov, to je téma, ktorá je mi veľmi blízka, ktorá mi leží na srdci, ale myslím, že tiež sa musíme zaoberať situáciou v teréne. E, celistvejšie musíme zastaviť radikalizáciu tam, kde začína. A nemali by sme toho robiť e, veľa iba na konci procesu. Chcel by som vedieť, čo v tejto súvislosti zamýšľa predsedníctvo v tejto oblasti. Ale celkovo e, teda e, som rád, že vás tu e, vidím a budeme sa snažiť vás podporovať v tej práci pri dosahovaní výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť. Ďakujem. Thank you very much, Chair. And I would also like to welcome the Dutch press. Ďakujem pekne. Teším sa na spoluprácu s holandským predsedníctvom a vítam ho tu medzi nami. Tiež súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Vo veľmi dôležitom čase plnom víziev Holandsko preberá e, túto zodpovednosť na seba. My sa tešíme na spoluprácu s vami a tešíme sa. A chcem spomenúť pár e, dôležitých bodov. Poprvé, počas luxemburského predsedníctva Eh, sme tu eh, zažili veľké úsilie Luxemburska, eh, ktoré sa snažilo naozaj postaviť všetky členské štáty za určité rozhodnutia ako schéma relokácie. Pokiaľ ide o stav veci, ktoré nám predstavila komisia minulý týždeň, musím povedať, že to je veľké sklamanie. Je to naozaj deprimujúce. Pozrieť sa na to, k čomu sme sa zaviazali aká je realita. Vy, pán minister, ste spomenuli, e, že e, my sme e, boli rýchli v tejto oblasti, ale my sme za tri dní to vyriešili, pričom rada sa tam ešte nedopracovala. Takže naozaj máte toho veľa, čo zlepšovať v tej oblasti posilňovania spolupráce medzi členskými štátmi treba teda, aby členské štáty sa dostali do pozície, kedy sa zaviažú k vzájomnej spolupráci a budú naozaj férovo prispievať, aby sme e, tu e, začali vidieť e, konkrétny pokrok v oblasti schémy relokácie. Po druhé, k novému dublinskému návrhu. Tesne pred koncom roka negociačný tým EP neformálne navrhol minimalistický prístup, pokiaľ ide o mladiství, ktorí e, nie sú e, v sprievode e, dospelých. Žiaľ, tento návrh sa nejako na rade nepresadil. Takže ja by som sa chcela spýtať, ako vaše predsedníctvo chce postupovať v tejto oblasti. Je to drobná, ale dôležitá téma a nemôžeme e, sa tu dnes stretnúť bez toho, aby sme nespomenuli e, základné práva a e, právny štát v krajinách EÚ nie len preto, že je to téma, ktorú stále spomíname, ale preto, že sa týka kľúčových hodnôt, na ktorých sa zakladá Európska únia. A tieto hodnoty sú momentálne ohrozované vo viacerých členských štátoch. Mohla by som opäť spomenúť Maďarsko a chcela by som spomenúť Poľsko ale naozaj je tu trend, ktorý ma naplňa obavami v viacerých členských štátoch. Takže e, zvažuje holandské predsedníctvo špecifickú iniciatívu v tejto oblasti, aby sme v Európe tu opäť e, videli, že rada e, sa odkláňa od veľmi jednoduchého politického mlčania. Do toho pohodlného kutika, v ktorom ste tak dlho boli, ktorý vlastne nikomu neslúži, okrem teda tých, ktorí momentálne podkopávajú tie základné hodnoty a princípy a práva. Bolo by dobre, ak by sme konečne už tu mali jedno konečne predsedníctvo, ktoré by bolo ochotné urobiť pokrok v tejto oblasti. Je to veľmi potrebné. Ďakujem pekne a za koj dostane slovo pán De Jong. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem využiť príležitosť, aby som mohol hovoriť po holandsky Prirodzene aj ja želám obom ministrom veľa úspechov, pokiaľ ide o predsedníctvo Holandska. Eh, A budem rád, ak budeme mať dobré výsledky. Je veľmi dôležité, aby sme mali dobré výsledky, ktoré budú záujme všetkých. Predsa len som chcel niečo však doplniť predsedníctvo, dalo by sa to aj vo všeobecnosti tak povedať, pristupuje dosť pragmaticky. Sú tu stretnutia, sú tu prezentácie vízií, ale nevždy sa to podarí. Už sa tu uberáme cestou kompromisov. Myslím, že to nie je dobrý štart. Holandsko majú predsa už veľkú tradíciu v tom, aby práve pokiaľ ide o príspevky týkajúce sa ľudských práv podporovali. A myslím, že práve na tento pôrok by sme mali posilniť našu politiku v tej oblasti. Spomenulo sa to Polsko. A pán minister poukázal aj na otázku práv, otázky vymenovania sudcov, to znamená právneho štátu. To je takisto jedna z dôležitých tém. A ja si myslím, že je dosť také čudné, ak jednoducho sa pri, pristúpe k tejto problematike takýmto spôsobom. Takže ak ja by som bol pánom ministrom van der Stoerom, tak by som sa jednoducho obrátil priamo na polských ministrov a povedal by som, že otázka právneho štátu je kľúčová, pokiaľ ide o ďalší pol rok a v tomto kontexte mám aj viaceré otázky. Ja si myslím, že sa musíte v tejto oblasti aktívne, aktívnejšie vyjadrovať. Áno, Otázka právneho štátu je práve kľúčová. To je otázka e, napríklad implementácie ľudských práv. Ja by som veľmi rád spolupracoval s predsedníckou krajinou a dúfam, že sa nám podarí trochu posunúť dopredu, pretože máme pred sebou veľa práce. Avšak, čo som práve povedal, si vyžaduje ešte väčšiu, detaľnejšiu pripomienku z mojej strany. Chceme ho a hovoríme stále o dlhodobých riešeniach, avšak musíme vychádzať z toho, čo máme k dispozícii. Veď predsa celé to je také, taká veľká zmeska a najviac vlastne pod tým celým trpia utečenci, to znamená ľudia, ktorí nie sú prijatí, ktorým sa neponúkajú žiadne perspektívy, pokiaľ ide o vybavenie azylového procesu v európskych štátoch a ak tu vidím, že sa tu tak zdráhavo hovorí, že musíme s tými hotspotmi, tými centrami utečeneckými pracovať a postupovať ďalej a že musíme takisto posilniť e, situáciu v primateľských regiónoch. To sú všetko dlhodobé perspektívy, to sa jednoducho nebude dať realizovať e, tej dobe, aké to je potrebné. Musíme v rámci Európy sa postarať o to, aby sme mali skutočne riešenia, ktoré si vyžaduje súčasnosť. Máme tu ešte jeden konkrétny problém, ktorý by som chcel spomenúť. Ide konkrétne o problematiku Kale a máme tu 2500 ľudí, ktorí vlastne Dunkerku sedia v blate, v bahne cestovná doprava, cestná doprava do Anglicka je stále komplikovanejšia. Nejde tu teda iba už iba o európsky problém, ale o regionálny problém. Trpia na to im, pod tým hlavne Belgicko a Holandsko. Holandská vláda už sa obáva, pretože chceme vedieť, aké sú konkrétne, aké sú konkrétne opatrenia bezprostredné a ako príjmeme Francúzsko k tomu, aby už jednoducho neodhľadalo tohto problému ľudia, ktorí vlastne predkladajú žiadosti o azyl vo Francúzsku a musia, a tak sa očakávať Francúzska, aby sa rozhodlo, že či týchto ľudí chce prijať, alebo ich pošle naspäť, takže musíme sa o to postarať. Ďakujem pekne, hovorí ďalšia rečnička. Ja sa chcem a, poďakovať za prítomnosť a návštevu našich ctených dvoch hostí. Of. Uh, eh, ik heb begrepen dat onze premier... Začneme teda s tým polským mediálnym zákonom a pokiaľ ide o ústavný súd tejto krajine, predseda vlády sa tu trochu vyjadruje zdráhavo, ako keby tu chýbala nejaká vodcovská ruka. Nemôžeme očakávať, že Donald Tusk bude riešiť všetky problémy v tejto krajine, že e, bude on ten, ktorý bude tie konkrétne kroky predkladať. Ten sa predsa nezhoduje názorovo práve so súčasnou vládou v tejto krajine. Takže musí sa tam angažovať ten, kto, od koho sa to očakáva. A preto musíme parlamentu a komisii povedať, že my poskytneme podporu v tom zmysle, že sa budú potláčať práve takéto protidemokratické tendencie. pokiaľ ide o holandskú vládu, tak už pred samým predsedníctvom vlastne predložila táto vláda tejto krajiny e, konkrétne, konkrétne návrhy, pokiaľ ide o zákaz vstupu pre tých, ktorí šíria nenávisné reči. Myslím si, že pokiaľ ide obmedzenie voľného pohybu takýchto osôb, môže viesť aj k tomu, že tu nastanú nejaké absurdné situácie. Pán Wilders môže e, v podstate postupovať tak ďalej ako doteraz? E, ide tu iba o náboženských fanatikov alebo nie? A práve podľa vzoru nemeckých sudcov aj Holandsko povedalo, že podozriví nebudú môcť byť vydaní do Maďarska, keď bude k dispozícii takýto európsky zatýkač, pretože podmienky e, sú v Maďarsku také zlé, že pokiaľ ide o článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, jednoducho je porušované. To znamená, sú tu neľudské podmienky Nemali by sme teda sa zamyslieť aj nad otázkou európskeho zatýkača a nemali by sme sa zamyslieť nad otázkou možnosti prepracovania tejto otázky predtým, než vykážeme takýchto ľudí z Európskej únie. Pokiaľ ide otázku pani Sipel, pokiaľ ide o definíciu kyberbezpečnosti, holandské predsedníctvo skutočne chce sa zamyslieť aj na otázkou internej bezpečnosti a predložiť konkrétne návrhy. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, to je na tých prvých priečkách našho programu, ale pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, to je už koncept, ktorý definovaný na európskej úrovni ešte nebol, hoci ide o cezhraničné nebezpečenstvo. Dá sa to riešiť iba vtedy, ak budeme mať jednotnú definíciu, to znamená e, otázku riešenia tejto problematiky na úrovni e, príhovorov, ktoré máme Eh, pre utečencov. Pokiaľ ide o tie prívaly utečencov do Európy, že sa máme usilovať o to, aby to bolo na úrovni nula, že až potom jednoducho máme dať peniaze k dispozícii Turecku, snáď eh, holandské predsedníctvo takto, takto si to skutočne teda predstavuje, Možno, ak áno, tak by nám mohli povedať niečo, pokiaľ ide o tie platby z tých 3 miliard, prečo z tých 3 miliard ešte nebolo vyplatené nič, práve naopak, jednotlivé členské štáty bojujú práve o tom, že kto kedy čo má zaplatiť. Ja som si pozrela tie čísla, ktoré predložila komisia, pokiaľ ide o presídľovanie utečencov z Grécka a Holandsko pre mesiacom a pol povedalo, že bude pripravené 1500 utečencov prijať. Gaan huisvesten. Daar is ondertussen nog niets mee gebeurd. En ik hoorde... Als je tých prvých 100 bude umiestnených tak, že budú môcť bývať. To nie je nejaké veľké riešenie, veď preto štátny sekretár povedal, že nebudeme diskutovať o tom, že to bude možné až vtedy, keď to bude hotspot a keď budeme poznať príčiny. Keď jednoducho Holandsko povie, že musíme konať a nielen rozprávať, tak si myslím, že Holandsko jednoducho musí svoju úlohu ako predsednická krajina využiť v plnej miere na to, aby sme e, urobili všetko preto, aby sme utečencov prijali. Potrebujeme jasný signál na to, aby sme splnili všetky kvóty. A pokiaľ ide o otázku kontroly hraníc, mohli by ste povedať, či váš predchádzajúci plán či predchádzajúci plán holandského ministra pre mini Schengen je ešte aktuálny. To je niečo, čo zostalo vysieť vo vzduchu, ale predseda vlády sa vyjadril v tom zmysle, že ak teraz na jar nezamedzíme prítoku utečencov a radikálov, tak jednoducho Holandsko z individuálnej individuálne príjme konkrétne kroky, aké by to boli teda kroky. A za EFTD dostane slovo pani Ferrara. Ďakujem, pán predseda. A vítam vás, pani ministri. Okrem tých jednotlivých legislatívnych eh, návrhov, eh, na ktorých treba samozrejme ďalej eh, usilovne pracovať, myslím si, že je treba porozmýšľať aj nad kooperáciou medzi členskými štátmi. Tá je kľúčová pre všetko. Možno sa vám bude zdobiť samozrejme to, čo poviem, ale je to základ ak to bude chýbať reálna spolupráca medzi členskými štátmi, e, vôľa spolupracovať medzi nimi, e, žiaden nástroj nebude fungovať správne, nie je žiadna smernica, žiadne naradenie, ktoré by mohlo byť užitočné a riešiť problém, ak tu e, napokon nebude vôľa spolupracovať medzi členskými štátmi. A hovorím to vo svetle toho, čoho sme v poslednom čase boli svetkom vo e, veľkej časti prípadov každý legislatívny návrh, každý text, ktorý vychádza z Európskeho parlamentu, ehm, sa na rade e, e, zasekával, pretože my sme boli za komunitárny princíp, takže boli tam, nasledovali tam jedno zasadnutia za zasadnutiami aj tak sa veci neriešili. Mm, a po udalostiach v Paríži je jasné, že je dôležitá výmena informácií, Eh, je zhodná na tom, o aké informácie ide, ale nedochádza k výmene, výmene týchto informácií. Takže ide naozaj o chýbajúcu vôľu eh, kooperovať. A aj pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tam toho treba tiež urobiť veľa. Aj pokiaľ ide o boj proti korupcii, organizovanému zločinu, eh, určite toho treba veľa zlepšiť, ale prvým krokom musí byť vôľa spolupracovať navzájom. E, dôležité je aj považovať nad tým, do akej miery chceme e, rozmýšľať e, komunitárne alebo skôr medzivládne. Inak môžeme naozaj diskutovať o tisíc legislatívnych návrhoch, ale tieto nebudú slúžiť na nič. A potom, pokiaľ ide o migráciu, hovoríme tu o systéme príjmania, ale nemusíme ho vôbec takýmto jazykom nazývať, pretože vôbec nefunguje opäť poukazujú na to, že tu chýba solidarita a spolupráca. Systém prezdeľovania momentálne nefunguje. Jednotlivé tieto čísla sú naozaj smiešné. Až do nedávna išlo o 150 e, utečencov z tých 160 tisícov, takže je evidentné, že pri takejto rýchlosti sa veci nepohnú ďalej. Uh, No a pán minister, vy ste povedali, že treba byť e, prísnejší, pokiaľ ide o nelegálnych migrantov, že treba e, e, posilniť návraty. Dobre, ale ako, ako môžete pomôcť jednotlivým členským štátom, ktoré majú ťažkosti s politikou návratov? Ako ich zabezpečíte a pritom budete chrániť základné práva, bilaterálne dohody, rešpektovať E, takže ako pra, celkom prakticky chcete tento návrh pretaviť do praxe? A potom ešte raz k Schengenu. Treba prediskutovať znovu, ako to e, funguje. Čo to znamená? E, buď tu máte voľný pohyb, alebo nie alebo nejaký mini Schengen by mohol byť východiskom. Takže prosím, povedzte nám, či sa reálne diskutuje o mini Schengene, čo to znamená, čo by to implikovalo, kto o tom rozhodne, ako sa bude eh, aktualizovať. A inak, eh, ako hovorím, buď tu je, alebo nie je Schengen. Kedy by sa malo, keby sa malo znova začať diskutovať o Schengene, no už treba si uvedomiť, že to je jeden z hlavných pilierov Európskej únie. Viete si predstaviť, aký vplyv by to malo na budúcnosť EÚ? A napokon e, základné práva a právny štát. Plne súhlasím, e, bol som spravodajkyňou e, správ v oblasti základných práv z roku 2013-2014. Viem, aké ťažké je hovoriť o týchto témach a nájsť zhodu, pokiaľ ide o monitorovanie jednotlivých krajín. E, takže pýtam sa, aké iniciatívy zamýšľate prijať, aby e, ste zabezpečili naozaj e, reálnu znalosť o informácie o dodržiavaní ľudských práv v jednotlivých krajinách, aby sme naozaj reálne pochopili, ako v jednotlivých členských štátoch najlepšie preventívne pôsobiť, pretože to je to najdôležitejšie prevencia, aby nedochádzalo k porušeniam základných práv. Ďakujem. Pani Mecula za koordinátora, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som sa pripojiť ku kolegom. Chcela by som pochváliť prezentáciu holandského predsedníctva. Ja som z Malty a pre mňa je veľmi dôležité, aby som ako maltská občianka, pretože Malta bude takisto súčasťou tohto prezidentského tria, že Jednoducho treba spolupracovať s holandským predsedníctvom. Ide o veľmi dôležitý rok. Budeme aj naďalej pokračovať v práci, pokiaľ ide o to, čo bolo započaté vo voľbách posledných, a čo vlastne, ktoré bo, tento proces sa začal minulý rok, vlastne pracujeme e, a venujeme sa otázke migrácie. Ja sa tomu venujem s pani Kienge a Všetky tie otázky, ktoré tu boli spomenuté, vlastne budú spomenuté v správe, ktorá bude predložená v Štrasburgu budúci týždeň. Takže chcela by som sa venovať otázke veľmi dôležité. Ide o to, že keď chceme hovoriť o dublinských nariadeniach a keď budeme hovoriť o tom, čo sa nám nepodarilo, čo nám zlyhalo, pokiaľ ide o imigráciu, tak Chcela by som prizvať holandské predsedníctvo, aby s nami spolupracovalo o otázke solidarity relokácie, ale ak skutočne sa chceme venovať tejto otázke nevyváženej zodpovednosti, pokiaľ ide o niektoré, kra... pokiaľ ide o niektoré krajiny, tak by sme radi o tom hovorili s predsedníctvom a chceli by sme skutočne povedať, že ako skupina EPP chceme naďalej pretlačať implementáciu európskych azylových práv. Myslíme si, že musíme vytvoriť väčší tlak na tie krajiny, ktoré v plnej miere neimplementovali všetky detaily, ktoré sú vlastne spomenuté v, tejto, v tomto nariadení a chceli by sme vytvoriť ešte väčší tlak v tejto oblasti a predsedníctvo by malo dávať väčší tlak vytvárať tlak na tie krajiny, ktoré ešte musia implementovať tieto predpisy, pokiaľ ide o jednotlivé detaily. To znamená, pokiaľ ide o jednotlivé štandardy a právo, to jednoducho musí byť dodržiavané zo strany všetkých. A pokiaľ ide pokiaľ ide o EPP, chceme sa venovať týmto návrhom najbližších dvoch mesiacov. Ďakujem. Chcem požiadať ministrov, aby tak zareagovali na otázky koordinátorov, pretože sú tu ešte ďalšie 13 poslanci, ktorí sa chcú spýtať konkrétne otázky, takže vyjadrite sa v stručnosti a potom sa budete môcť ešte vyjadriť detailnejšie. Nech sa páči, máte slovo zhruba 5 minút. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi povedať, že pokiaľ teda ide o mňa, ide o veľmi zaujímavú situáciu, ktorú tu zažívam a že vlastne môžeme hovoriť o tých otázkach, o ktorých sa hovorí na rade, až sa to takto prerokúva s vami, s poslancami. Pokiaľ ide terorizmus, budeme sa sústrediť predovšetkým na implementáciu operačných opatrení, ktoré vlastne boli odsúhlasené na úrovni stratégie pre vnútornú bezpečnosť obnovenú. Ide nám predovšetkým o poslednú výmenu informácií, tak už to naznačili aj niektorí poslanci. Jeden z kľúčových bodov, pokiaľ ide o naše predsedníctvo, budeme sa teda sústrediť predovšetkým na to, ako zabezpečíme, aby výmena informácií prebiehala tak, ako má. A budeme sa sústrediť aj na implementáciu legislatívy, ktorá bola už odsúhlasená, predovšetkým pokiaľ ide o EU PNR. A už som to vlastne povedal, rada vždy sa teší na to, aby sme dosiahli určitú vyváženosť, pokiaľ ide o tú bezpečnostné hrozby a zároveň ochranu údajov na druhej strane. Pán Kirchhoff uviedol v úvode veľmi láskavými slovami, že dúfa, že holandské predsedníctvo, ako aj to celé trio, a chcem sa poďakovať za tieto vaše láskavé slova úvodné. A potom ste sa spýtali mňa otázku ohľadne radikalizácie že či rada a parlament urobili dostatočné množstvo práce, pokiaľ ide o zabranie radikalizácie. Jeden z dobrých príkladov je vlastne zriadenie toho, tej jednotky internetovej na Europole, na úrovni Europolu, kde sa využívajú vlastne e, skúsenosti e, od našich britských kolegov zo Spojeného kráľovstva. A pokiaľ ide o radikalizáciu, tak rada si uvedomuje, že ide tu predovšetkým o oblasť, kde musíme zdieľať naše overené postupy, pokiaľ ide o boj proti nenávisným rečiam a aj tým, ktorí ich šíria. Mali sme, máme pripravenú 1. 2. februára konferenciu ohľadne komplexného prístupu, pokiaľ ide o e, zaobchádzanie s radikalizáciou a extrémizmom a tam sa bude o týchto témach hovoriť Pani Sargentini takisto e, sa spýtala otázku ohľadne tejto témy a my sme o tom hovorili na úrovni rady a rozhodli sme sa o, tak, že budeme mať posilnenú výmenu informácií a že budeme mať bilaterálne kontakty, pokiaľ ide o špecifických, špecifických ľudí, teda konkrétnych ľudí, ktorí sú obvinení z takýchto nenávistných rečí. Budeme samozrejme to všetko robiť e, ruka v ruke s tými jednotlivými e, e, inštitúciami, ktoré máme, ako napríklad Centrum boja proti terorizmu. Pani Vikstromová sa spýtala o otázku ohľadne, civilne, občan, ohľadne právneho štátu a ďalší kolegovia sa pýtali v podobnom duchu najnovší vývin situácie, pokiaľ ide o Polsko, pokiaľ ide o ústavný súd a pokiaľ ide o mediálne zákony. To samozrejme prináša so sebou určité obavy a preto rada veľmi veľkú pozornosť na to, aby sme robili všetko preto, aby sa základné európske hodnoty dodržiavali v plnej miere v celej Európskej únii a preto veľmi sledujeme, aký je tu kontext spolupráce medzi radou a polským predsedníctvom. Takže ten kontext týchto otázok na úrovni rady a polskej vlády je to veľmi dôležité, predovšetkým Benátska komisia môže hrať kľúčovú úlohu 19. februára, vaša na plenárke, pardon, 19. januára, práve parlament chce hovoriť o týchto otázkach v Štrasburgu a pokiaľ ide o a, môjho kolegu ministra z Polska, ten bude prítomný na tomto zasadnutí, takže budeme môcť hovoriť o týchto otázkach. Budeme samozrejme mať posilnenú spoluprácu s našimi kolegami v Polsku, a to ohľadne viacerých problémov, ktoré nastali v poslednej dobe, pokiaľ ide práve o problematiku právneho štátu. Pani Sipel sa spýtala otázku ohľadne kyberkriminality. Vaša prvá otázka bola, či máme nejakú spoločnú definíciu tejto problematiky. Ak by sme ju mali, tak by sme vám ju dali na vedomie. Ak by takáto definícia bola, respektíve ona existuje, každý má určitý pocit, že čo to je, ale ja si myslím, že sú tu vždy určite také neostré hrany toho, že čo táto definícia predstavuje, takže čo si ja myslím, že čo by vlastne rada po- mala považovať za kľúčové, je to, aby kybernetická kriminalita bola považovaná za niečo, čo treba urgentne riešiť v minulosti sme tu jasne vedeli, napríklad keď sa prepadla banka, že ako bude postupovať eh, štátny, ako bude postupovať prokuratúra. Ale otázka je, ak sa to celé, ak kybernetická kriminalita napríklad spája viaceré štáty, eh, tak tam je problém ohľadne jurisdikcie a to je práve otázka, ktorú by chcela vyriešiť naša krajina v kontexte predsedníctva. No a ďalej som sa nemala otázka o finančnej podpore a pomoci. Nuž, e, tam sa bude ešte diskutovať na základe návrhu komisie. Rada si neuvedomuje, že toto otázku sa budeme musieť zaoberať komplexne, pretože nechceme, aby teroristické organizácie boli vôbec financované. Pán De Jong potvrdil, a za tomu ďakujem, potvrdil, že on tiež je ochotný spolupracovať a pracovať na dobrej výmene z oprávnej právnej pomoci. Rada výda toto potvrdenie, no a v budúcnosti tomu bude venovať. A pani Sargentini položila otázku o Maďarsku a rozsudku holandského súdu. No, situácia je taká, že holandský sudca prerušil danie z ňou do Maďarska. Čaká ešte na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Dnešia rada očakáva rozsudok, no a potom vyhodíme možné dôsledky a samozrejme budeme o tom otvoriť v prípade potreby a zohľadníme tiež petíciu o európskom zatýkači. V tomto ohľade. Pani Ferrara sa spýtala na boj proti terorizmu a zdieľaniu informácií. E, môj názor je taký, ja som bol členom rady v minulých rokoch, no a myslím, že všetky členské štáty myslia a sú presvedčené o význame vzdielania informácií na neformálnom stretnutí ministrom. Ministrov budeme hovoriť o zlepšení vzdielania informácií o strelných zbraniach, prekurzoroch a tiež budeme hovoriť o tom, ako súťaží súčasti národnej stratégie. Ja si myslím a myslím, že všetci členovia rady myslia, že spolupráca je zásadným kľúčovým prvkom v boji proti organizovanému zločinu a boji proti terorizmu. A holandské predsedníctvo si to veľmi dobre uvedomuje. Vážený pán predseda, myslím, že ešte Zaznejú ešte ďalšie otázky. Ďakujem pekne, pán minister. Takže, pán minister Dajkohofa, ja viem, že zaznelo veľa otázok, ale čaká vás ešte moje ďalšie otázky o, o migrácii, takže prosím stručne k vodu od koordinátorov. Áno, ďakujem pekne. Ja toto nevyužijem, takže zodpoviem na tie jednoduchšie otázky a potom poviem zrazu, že áno, mm, 6 minút už viaceré otázky, ktoré tu zazneli. Jednu otázku posol, po, uh, položilo viacero poslancov, a napríklad o prerozdeľovaní učiteľcov, čo sa nám podarilo, čo nie. Myslím, že treba povedať, keď sa pozrieme na súčasné čísla, tak momentálne, ak sa pozriete na to, na čo sme sa dohodli, tak čo je možné, tak relokácia momentálne nie je ani možná. Relokácia presídlenie bolo možno, že Vymeme ich, e, skutočne sa registrácia, to stále budujeme. Všetky hotspoty musia byť najskôr vybudované, musia byť vo fáze registrácií osôb. No a túto fázu sme zatiaľ neprekonali. Ďalej relokácia. A analýza osôb jednotlivých prípadov je hodnotenie celkovej žiadosti o azyl, ale prvý skan. Či spadajú do tých 70%, 5% plus azyl do členských krajín, alebo či majú príbuzných niekde, aké sú ďalšie perspektívy, či to zmysel, nie garanciu, potrebujú povolenie, ale či existuje nejaké logické miesto, kam týchto ľudí presiedliť. Všetky tieto aspekty zatiaľ existujú, to znamená, keď poviem, že nečakajme do zateku relokácie, tak my teraz sa chceme otestovať a zlepšiť. No a za, začali sme s dvoma kontingentmi pre Grécko a mhm. Taliansko a čakáme, že koncom týždňa prídu prvé osoby relokované. A tiež to ukazuje, že to nie je relokačný proces, ktorý sme zamýšľali a ten ešte nie, neexistuje, nie je reálny, takže treba čakať. Členské štáty nemôžu hovoriť, že my budeme čakať, pokiaľ všetky hospody budú fungovať presne podľa našich plánov a dohôd, ale to je taký duálny proces. Tiež preto, že na druhej strane to neznamená, že ľudia budú krajine príjmu teraz eh, fungoval neformálny lokačný systém, to znamená, že ľudia vstúpia eh, v jednej krajine, no ju, e kde väčšinou nie sú eh, registrovaní a potom sa premiesnia samo, samostatne. My to chceme nahradiť nejakým organizovaným spôsobom a usporiadaným režimom. My musíme neustále zhľadňovať vývoj, ja som frustrovaný ako všetci ostatní rýchlosťou, ale chcem, by som navštívil grecké ostrovy, uvedomujem si, že to nie je jednoduchá otázka. Ja chápem, že ľudia hovoria, že ešte uh, my nedosiahli cieľ, že čakali sme viacej, ale tiež to sú vlastne s tým, že nič sa nestalo. Kedy sme začínali úplne od nuly na niektorých ostrovoch, on skutočne nie je nič. Tu pôjde do systému, systému, ktorý už funguje. Niekedy je jednoduché z vonkajšej perspektíve Eh, sa prečo nepoužívate počítačové systémy, nuž ale niekedy a eh, tá maximálna kapacita je už dosiahnutá a eh, my už môžeme postupovať len s hm, tým starým spôsobom. Takže chcem hovoriť, že rýchlosť je dostatočná, alebo že uvádzame vynikajúcu prácu, alebo že máme zázraky, to nie. Mali ten proces mal byť ešte ďalej rozvinutý no len z toho dôvodu, že členovia rady mali prinie, prijať príslušné rozhodnutia skôr. No a ďalej, že otázky sa týkali budúcnosti Schengenu a známych návrh, myšlienok, nehovorím ešte návrhov, o nejakom mini-Schengene, o ktorom sa hovorilo v niekoľkých krajinách a vrátane Holandska. Už ja hovorím, toto nie je návrh, nie je to cieľ. Cieľ je Schengen v čo najlepšej forme. Nie je to plán A, B alebo C. Ešte eh, nikto nespochybňuje Schengen, volá alebo politickým rozhodnutím členských štátov. Na jar 2015 analýzou sa hovorilo, že pokiaľ nedosiahneme eh, riešenia, tak eh, dostávame do rizika. No a keď rýchlosť nebola dostatočná, aby sme dosiahli dohodu ako členské štáty, to už nie je ani hrozba, ale viacej také hádanie. Nie je to vtip, že ak štáty nebudú zdieľať bremeno a záťaž, E, čom pár krajín musí, pre všetkých utečencov, e, tak e, je že hraničné kontroly budú posilnené. Ak krajiny by chceli dať vývorku, už to mohli urobiť dávno. Myslím, že krajiny nechcú veľmi no, rýchlo zavádzať tieto opatrenia, ak to robia, tak nie preto, že by sa im to páčilo, ale preto, že neexistujú žiadne iné riešenia. No a čo sa týka kontingentov, tak je logické, že treba zamýšľať, áno, chceme zdieľanie záťaže všetkých 28 členských štátov, zase lepšie dohody s krajinami v regióne. No a plán A je spojenie síl, spojenie snách. Všetci vieme, že nie je automaticky, že sa dohodneme. Tom môže sa snažiť zami- začať zamýšľať možnými scenármi. Nie je to plán A, B alebo C. Dúfam, že to nie je vec, ktorú budeme musieť realizovať. Nie je to návrh, nebudeme to presadzovať. Nám sa tie druhé riešenia páčia oveľa viac. A tiež treba férovo priznať, ak sa e, príjmu riešenia, tak neočakávam, že e, vlády povedia, že plán A sa neosvedčil, tak neurobme nič. Tomu treba zabrániť a v tomto zmysle myslím, že získame predstavu o tom, v akomto kontexte sa o tom hovorilo, bolo to predložené, prezentované, ale diskutovalo sa tam. Dobre, ďakujem pekne, pán minister. Veci nás zaujímajú. No a na zoznam vidím, že sú tu kolegovia, ktorí budú klásť otázky k Schengenu a migrácii. No a ja chcem, že udržali tú dynamiku a ja som si istý. No, viem, že môžete zostať aj trošku dlhšie. Pán, pán Steur musí odísť o 3 takže vy budete mať trochu viacej času. No ako prvý dostane slovo teraz pán Bóni, takže kolegovia, prosím, um, snažte sa neprekročiť hranicu dvoch minút, pán Bóni. Uh, vážený pán predseda, ja budem hovoriť po polsky. Uh, vážení ministri, Ďakujem vám eh, za vašu prezentáciu eh, priorit eh, holandského predsedníctva. Tieto dva aspekty, ochrana hraníc, relokácia, využívanie nových technológií na ochranu našich hraníc, držanie Schengenu a nová antiteroristická smernica a lepšia výmena informácií, to sú všetko kľúčové témy. No a ja myslím, že to si vyžaduje lepšiu spoluprácu. Táto spolupráca zatiaľ chýba a tu otázky týkajúce sa právneho štátu. Ja som z Polska. No a rád by som e, poďakoval pánu ministrovi pán de Stevrovi e, za jeho informácie. Ste nás informovali o tom, že komisia sa bude zaoberať týmito otázkami. Nemôžeme pred týmito problémami, čo sa, pred tým, čo sa deje v Polsku, zatvárať oči. A ja si myslím, že právny štát a ústavný súd a metóda fungovania tohto súdu bola porušená, oslabená. Čakáme na diskusie v rámci Benátskeho výboru. No a ďalšie pravidla boli porušené, napríklad čo sa týka nezávislosti štátnej služby. Teraz sú nižšie kritéria pre ľudí, ktorí budú zastávať dôležité posty vo verejnej správe a napriek sa zavádzajú nové zákony ako policajný zákon, ktorý narúša rovnováhu medzi ochranou osobných údajov a ochranou súkromia a bezpečnosťou, pretože tieto pravidlá porušujú kritéria. Napríklad neexistuje žiadny zoznam závažných trestných činov a vznikne možnosť sledovať ľudí na sieti. Pokiaľ vláda, vláda nestiahne tento e, návrh, tak ako e, lútosťou vám to musím povedať, ja ďakujem kolegom, ktorí položili tieto otázky, no a dúfam, že budeme môcť o tom ďalej hovoriť. No a kolegyne, kolegovia, prosím, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem privítať a poďakovať ministrom holandského predsedníctva za program, ktorý nám predstavili. Obzvlášť ďakujem pánovi ministrovi eh, van der Steur eh, v súvislosti so smernicou o eh, maloletých. Ja som bola spravodajkňou v tejto oblasti. Tým poďakujem za spoluprácu aj tieňovým spravodajcom aj luxemburskému predsedníctvu za to, ako sa zasadzovalo za dosiahnutie dohody v tejto oblasti. Takže chcela by som vyjadriť ocenenie aj e, teda holandskému e, predsedníctvu. Treba e, spomenúť aj smernice, ktoré je zodpovedný kolega De Jong, a pokiaľ ide o témy, ktoré e, sa tu spomenuli, chcela by som povedať e, dve následovné veci. Poprvé k terorizmu. Nepočula som e, často spomínať otázku prevencie, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležitá téma. Prevencie, radikalizácie pomocou skutočnej e, integrácie, vzdelávania na ško- školách, e, postupov v, e, vo vezeniach a podobne. E, a okrem e, toho je tu ešte ďalší aspekt e, boj e, proti kriminalite, ktorá je schovaná a teda pomáha terorizmu v oblasti financovania a podobne. Takže je to spojené napríklad s obchod, obchod, obchodovanie je takto prepojené s terorizmom. Ja sa obávam, že tu trochu treba urobiť ešte veľmi veľa. Sú tu prvky organizovaného zločinu, finančných záujmov, EÚ. E, takže toto všetko e, podporuje napríklad migráciu alebo e, terorizmus. Takže v tejto oblasti je toho veľmi veľa, čo musíme urobiť. A chcem sa spýtať, čo v tejto súvislosti zamýšľa holandské predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Indveld. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán van der ja tu vítam, som rada, že ste prišli. Dúfam, že sa budeme v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch stretávať častejšie. No a stručne pár otázok. Najskôr k problematike utečencov. Úprimne povedané, stále počujem veľmi veľa slov. Problematika utečencov je obrovská, ale nie neriešiteľná. To, že sa nám to vynklo spod kontroly, je spôsobené tým, že národné vlády vôbec nemajú chuť na to. Vy budete mať úlohu vytvoriť politickú vôľu v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Potrebujeme hovoriť o detailoch je riešení, ako zabezpečíte, že 28 členských štátov bude ťahať za jeden povraz a jeden koniec, ale Polsko, Maďarsko, právny štát. Často počujeme, že to budeme sledovať, Ideme na to dohliadať. Počkáme si na výsledky práce Bratského výboru. Nuž a ja dúfam, že aj rada vykoná vlastné hodnotenie situácie a že nebudeme musieť čakať na no, pôvod, keď o tom bude hovoriť komisia. No a ja a som zvedáva na výsledky hodnotenia samotnej rady. No a čo sa týka dialógu o právnom štáte, vítam prvý krok, ale celkom všeobecne diskutovať eh, o právnom štáte, pričom vieme, že eh, sú tam zastúpené niektoré vlády, eh, ktoré absolútne nemajú podporujú právny štát. To nie je len morálna otázka. Môj kolega už povedal, keď sa dostaneme tak ďaleko, že vydanie na základe európskeho e, zatýkača nebude fungovať, tak to má dopady e, na vnútornú bezpečnosť v Európe. No a pre právny štát je dôležité, aby e, bol dialog s holandským predsedníctvom. aby by zaujímalo, čo spravíte, aby spustili dve smernice, a to smernice proti diskriminácii, ktorú sme 10 rokov, a ďalej blokáda uznania tzv. permatív režimu partnerstiev a, a manželstiev, ktoré sú zreté v iných krajinách, ktoré nerešpektuje Maďarsko a Polsko. Čo urobíte, aby toto bolo? A na konci holandského predsedníctva vyriešené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Keller. Ďakujem pekne k relokácii. Samozrejme, nie je to jednoduché a je, druhýkrát sa venujeme, takže samozrejme je to náročné, potrebujeme čas, ale to stále nevysvetľuje skutočnosť, že Holandsko eh, navrhlo nejaké miesta dostupné a nevysvetľuje to to, že eh, niektoré iné členské štáty eh, nesprístupnili ani len jedno miesto. No a je to viaceré veci. Poprvé, že ho hmotiaci e, čas ale tá pre utečencov príliš dlhá. Dva mesiace sú príliš dlho e, pre utečencov, e, ktorí kam prichádzajú, ktorí keby museli do mesiace niekde zostať, čo nie je adekvátne pre takúto dlhú, lebo takže je tu množstvo malých vecí, ktoré by sme mohli napraviť, spraviť, aby sme zjednodušili veci, ale vyjaduje to flexibilitu členských štátov a E, mňa by zaujímalo, či holandské predsedníctvo by je ochotné presadzovať a e, tieto veci. Ďalej ste hovorili o utrpení utečencov. O, to je samozrejme veľmi, veľmi hrozné. Vy ste hovorili o tom, o kontrole toho, kto prichádza. To je tiež dôležitá vec. A prevádzači, pašeráci a všetko ostatné. Pre mňa je jasné, že nám sa nepodarí vyriešiť ani jednu e, z týchto vecí, keď neobjasníme a neumožníme legálne cesty príchodu utečencov napríklad eh, cez eh, pozemné hranice. Mali by, malo by to množstvo eh, výhod a zachránilo by to množstvo životov. Takže mňa zaujíma, či holandské predsedníctvo príjme nejaké iniciatív v, tejto, v tomto ohľade o právnych alebo teda legálnych spôsobov príchodu a nie len pre zanedbateľné číslo, ale skutočnú reálnu alternatívu pre utečencov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kirkos. Ďakujem pekne, predseda. Budem pokračovať pogres. Ďakujem veľmi pekne. Ja mm, som si prečítal uh, zaujímavý text. Holandské predsedníctvo je tu o tej tri priority. Mm, uh, zdieľanie záťaže, zodpovednosť za situáciu hotspoty už ešte nie sú zriadené, ale už v oktobri to tak malo byť a ďalej readmisná politika tá tiež neexistuje. Pred pár týždňami Aha, som bol v Pakistáne a polovica príslušníkov sa bola vrátená, pretože ich neakceptovala vláda. No a vieme, že v nadchádzajúcich šiestich, šiestich mesiacoch ďalšie tisíce ľudí prekročí naše námorné hranice. O 6 mesiacov budeme mať výsledky holandského predsedníctva, no a keď teraz 100% chceme pomôcť 100% ľudí, ktorí prekročia námornú hranicu, to bolo ideálne riešenie, no aby sa uskutočnila presídlenie do ďalších krajín a uplatenia zvoleného práva a tak ďalej. To je, bola ideálna situácia. No a hovorí, že robí všetko, čo je v ich silách, ale teraz neexistuje žiadny plán. Súčasná situácia sa nerieši. No a pán Dajkov, e, my chceme, aby sa naše obavy tu ďalej rozširovali. Máme rovnaké obavy. Nemôžeme zažiť rovnaké leto ako minulé. E, musíte nám predložiť časový harmonogram a povedať, kedy budú zriadené hotspoty, samozrejme nie všetky minister hovorí, že to nebude možné. Kedy bude možné začať s radmistnou politikou? Chceme čísla, čo sa týka vašich, vašej zodpovednosti, vašich povinností, tak aby holandské predsedníctvo riešil. Nechceme len pekný text, ale chceme, aby bol založený na faktoch. Ďakujem. Kienge, please. Ďakujem pekne, pani Kienge. Eh, eh, chcem spomenúť tému, ktorú predo mnou nastolila moja kolegyňa Roberta Mecola. Budúci týždeň sa predstaví eh, strategický dokument vlastnej iniciatívy, ktorý sa venuje téme imigrácie a spomína potrebu globálneho prístupu táto správa bude obsahovať viacero bodov, ktoré ste predstavili a v tejto súvislosti mám viac, e, pár otázok. Poprvé, e, dúfam, že sa nám podarí e, úzko spolupracovať počas vášho predsedníctva v tejto oblasti. Tá bude totiž predstavovať oficiálnu stratégiu Európskeho parlamentu v oblasti imigrácie. A hovorili ste aj o ťažkostiach, e, s ktorými sa stretávajú mnohé členské štáty pri e, riadení e, migračného toku. Ako chcete pomôcť týmto členským štátom? A hlavne, ako sa chcete venovať téme znovu nastolenia pohraničných kontrol, ktoré sú čoraz častejšie? Toto už tiež spomenula kolegyňa predo mnou. Uh, E, diskutuje sa o minišengene. Mohli by ste e, potvrdiť, vyjadriť sa k tomu? A potom posledný bod, e, ktorý by som, na ktorý by som chcela upriamiť vašu pozornosť. Nepočula som nič o boji proti rasizmu, xenofóbii, islamofóbii a podobne. Je to zámerné? Ďakujem. Ďakujem, pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, ministri. Chcela by som sa venovať eh, téme migrácie. Ak som to správne eh, počúvala, ako ste uviedli, alebo inak, chcem sa spýtať, myslíte si, že Európa a utečenci, ktorí sú napríklad eh, v Turecku, môžu byť poslaní naspäť? alebo každý utečenec, ktorý sa dostane do Európy, musí byť okamžite prijatý v Európe a teda niekam pridelený. Hovorili ste potom o dublinských pravidlách. To znamená, že krajina, do ktorej pricestujú, sa postará o prijatie týchto utečencov, ale vzhľadom na eh, veľký počet utečencov, ktorí prišli do Talianska a Grecka, už tento systém nie je udržateľný. Takže znamená to, že budete trvať na eh, relokáciách? Ak áno, akým spôsobom? Budete trvať na existujúcich plánoch alebo hľadať iné cesty a predkladať iné návrhy? pretože ignorovať e, dublinské pravidlá tiež nie je e, cesta. Aká je teda alternatíva? lill-presidenza olandiża li wassitilna l-prijoritajiet tagħha. Inkun onesta ma xtaqtx nistaqsi Ďakujem. Chcela by som sa vyjadriť e, k, k tomuto mechanizmu prerozdeľovania e, Zaznelo k tomu veľa pripomienok, ale musím povedať, že vaše odpovede nezodpovedali eh, na ne do, do veľkej miery. Ja pochádzam z Malty a keď som sa pozrela na program predsednice, videla som, že spomínate zodpovednosť a solidaritu členských štátov. To je veľmi dobré, je to dobrá myšlienka. Eh, musíme uznať, že v tejto veci sa eh, tu teda pohyb nie je dostatočný ale nemôže e, to znamenať, že kvôli tomu nebudeme robiť nič, aby došlo k pokroku. Hovorím ako tieňová spravodajkynia z SND e, pre mechanizmus e, permanentného prerozdeľovania Inak budeme len strácať e, čas, ak budeme pracovať legislatívu e, súvisiacu so solidaritou na permanentnej báze, pokiaľ nebudeme schopní ani dočasné e, úpravy pretaviť do praxe. Takže aspoň niečo treba naozaj urobiť. Ja sa chcem spýtať, čo zamýšľa trio a holandské predsedníctvo urobiť v tejto oblasti. A potom Otázka pre pána eh, van der Steur. Eh, akú technológiu chcete nasadiť pri boj proti organizovanému eh, zločinu? Oni pôsobia v oblasti obchodovania s ľuďmi a program TRIA hovorí, že potrebujeme holistický prístup, ktorý by sa venoval obchodovaniu s ľuďmi a boju proti organizovanému zločinu. Takže ako sa chcete konkrétne venovať tomuto aspektu? A ako chcete zabezpečiť, e, že e, sa tu vyvážia základné práva a bezpečnosť? Ďakujem veľmi pekne. E, pán minister van der Steur, už ste spomenuli, ako je dôležitý právny štát pre holandské predsedníctvo. Vítam vaše vyhlásenie v tejto súvislosti a veľmi ma zaujíma spolupráca s vami v tejto oblasti, pretože toto je e, ten základný problém v Európskej e, únii. Členské, e, sú to členské štáty, ktoré sa nejako nesarajú základné práva, slobodu médií a podobne. Maďarsko a Poľsko sú najznámejšími príkladmi takéhoto typu neoliberálnych demokracií. My v Európskom parlamente sme e, veľakrát e, diskutovali o stave veci, o monitorovaní e, takéhoto vývoja v Európskej únii. Ale v realite sa nič nestalo. Žiadne zásadné zmeny sa neudiali v týchto krajinách a preto veľa voličov nás a vás žiada a e, pýta sa, čo chceme robiť proti takémuto typu nelegálnych demokracií. A ja som presvedčený, že v prvom rade rada toho musí urobiť oveľa viac. A preto by som sa vás chcel spýtať, e, aké sú vaše úplne konkrétne e, plány na to, aby ste zabezpečili dodržiavanie zásad právneho štátu v členských štátoch EÚ. Ďakujem pekne pani e, Winberg. Minister, e, e, Ďakujem pekne, vážení páni ministri, za vaše prezentácie. V roku 2016 to budeme mať historický rok. Budeme konfrontovaní s veľkými výzvami a Holandsko tu bude niesť veľmi veľkú zodpovednosť. Migračná kríza našťastie je e, trošku zjemnená e, tým, že zima nie je tuhá. E, všetko je zlý príklad pre zaobchádzanie s migrantami. Zaujímavé či v budúcich šiestich mesiacoch tu dojde k nejakým zmenám ako e, budete zaobchádzať e, v prípade, v prípade krajín, ktorí nechcú príjmať utečencov, ako budete postupovať v oblasti mechanizmu preozdeľovania, máte na mysli nejaké sankcie, alebo máte iné predstavy. Ďalšia otázka. Čo si myslíte o e, džihadistoch, ktorí boli v Sýrii a vracajú sa, alebo chcú sa vrátiť do Európy? Treba voči nim prijať právne opatrenia, nielen hovoriť o e, tom, že treba zamedziť radikalizácii. E, treba e, naozaj prijať kroky, ktoré by boli odstrašujúce, pohroziť s odobraním štátnej príslušnosti. A rada by som mala odpoveď napríklad k smernici o stranných zbraniach sú tu zmeny, e, to e, ovplyvní seba obranu v Švedsku. Ako to vnímate? Pani Björk, ďakujem pekne. Myslím, že máte pravdu, e, pani ministri, keď hovoríte, že je tu nedôvera voči EÚ a to preto, že zlyhávame v oblasti utečencov, zlyhávame z oči voči veľkej časti našich občanov, ktorí si želajú, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť a ona eh, ju nepreberá. Ľudia eh, sú naozaj v veľmi nehumánnych eh, podmienkach v Dunkirk, v Kale. Takto sa nezaobchádza s ľudskými bytostiami a Európska únia stále neponúka žiadne odpovede. A ja myslím, že teraz došiel, nadišiel čas, aby sme nenahrávali už do rúk rasistom ktorí sú činní vo všetkých našich členských štátoch. Nechceme e, tu e, mať e, pevnosť Európu, lebo v nej nespočíva budúcnosť. Takže zaujímavé vaše iniciatívy na posilnenie vonkajších hraníc Zároveň však nemáme žiadne návrhy, ako sa zaoberať príjmaním utečencov. Milióny z nich sa snažia o ochranu a potom riešenia, ktoré sa netýkajú všetkých 28 členských štátoch, sú možnosti podľa zmluv pohnúť sa ďalej s menšou koalíciou krajín, ktoré chcú e, robiť viac a toho, čo je potrebné momentálne urobiť. Prečo nepožiadate UNHCR, aby pomohlo takýmto členským e, štátom, ktoré chcú toho urobiť viac, e, než aby sme sa hýbali ďalej do tej slepej uličky, kam momentálne smerujeme? A chcem e, sa podpísať ešte k tomu, čo tu zaznelo v súvislosti s Maďarskom a Polskom. To je veľmi veľká téma, ktorej sa budeme musieť venovať inak. E, budeme svedkami toho, že aj e, iné členské štáty budú príjmať zákony, ktoré podrývajú základné práva a zásady právneho štátu a to bude nahrávať ešte viac do karát extrémnej pravici, ktorá silne všade v Európe. Ďakujem, pán eh, van der Steur bude musieť eh, eh, odísť a bol by som však rád, keby zareagoval na určité otázky druhý pán minister. Pán Dykhoff tu však bude môcť zostať a zodpovie. Takže teraz nasleduje pani Revolta a po nej musím uzavrieť zoznam rečníkov. Ďakujem veľmi pekne Vážený pán predseda, ide tu znovu otázku, ktorá sa týka právneho štátu. A v, tejto, v tomto kontexte sa chcem ma niečo spýtať. Hovorili sme teda o Polsku, takisto sme hovorili o Maďarsku. A ja by som sa skôr vrátila k tej otázke týkajúcej sa práve toho procesu, ktorý sa týka utečencov, pokiaľ ide o ich eh, navrátenie do krajiny. Môžem spomenúť napríklad aj Slovensku, kde predseda vlády eh, považuje moslimov za, terori- za hrozbu teroristickú, alebo môžeme hovoriť aj o Dánsku, kde sa vyjadrili politici svojským spôsobom a takisto Švédsko, kde sa hovorilo o kontrole uh, totožnosti Takže máme veľa príkladov, máme veľa otázok, ktoré vlastne pokiaľ ide otázku právneho štátu, tu sú nastolené, takže ja by som sa chcela pridať k tomu, aby sme v maji mali takýto summit, ktorý by sa týkal práve otázky základných ľudských práv, ale aj toho, E, že musíme urobiť konkrétne kroky v tom zmysle, že treba už urobiť konkrétne opatrenia. Ja viem, že to nie je jednoduché, ide tu o členské štáty zvrchované, ale musíme jednoducho urobiť oveľa viac, než len pripomínať naše hodnoty, musíme ich jednoducho implementovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Čezek. Ďakujem. Ďakujem. Uh, to use the possibility Myslím, že treba využiť tú otázku uplatňovania. Takže ide tu o nástroj, ktorý bol nastolený na to, pokiaľ ide o riešenie tej situácie, ktoré musíme čeliť, práve pokiaľ ide o otázku Sýrie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým kolegom, ktorí vlastne eh, sa takto disciplinovane eh, chovajú a držia sa času. Takže teraz poprosím pána ministra, aby sa vyjadril k otázke právneho štátu, pokiaľ ide e, o túto situáciu, predtým, než odídete do ďalšieho výboru. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem z toho, čo ste spomenuli. E, áno, máme to jedno, ako jedno z prvých priorit pre radu. Je to skutočne na najvyššej úrovni teda rady a koncom januára urobíme všetko preto, aby sme implementovali všetky závery, ktoré boli prijaté na úrovni rady e, koncom roka a takisto budeme mať aj ďalšie dve konferencie na vysokej úrovni, pokiaľ ide o boj s radikalizáciou, kde vlastne pani kolegyňa takisto spomenula význam prevencie a v marci zase budeme mať konferenciu na vysokej úrovni, pokiaľ ide o boj proti cestujúcim teroristom. Takže tieto dve témy sú vysoko na našom zozname tak pýtali sa tu viacerí ohľadne právneho štátu, ale takisto sú tu viaceré otázky týkajúce sa manželstva a, a dokumentov s tým súvisiacich. A Rada ministrov vnútra a justície povedali, že tu nebu, teda v záveroch tejto rady sa uvádza, že sa jednoducho zatiaľ riešenie nenašlo a teraz členské štáty môžu vychádzať z ustanovení, ktoré sú spomenuté v zmluvách a ja teda môžem za radu spomenúť, že viac než 9 členských štátov tieto požiadavky už začala implementovať a pokiaľ ide o návrh zo strany komisie, si musíme počkať na to, aby bola tu posilnená spolupráca, ak takéto rozhodnutie bude vydané, tak potom vlastne sa rada rozhodne e, so súhlasom Európskeho parlamentu. A ak to tak nastane, tak vás chcem uistiť, pani Infeldová, že to skutočne bude jedna z našich priorít, teda v rámci predsedníctva Holandska. Pani Kienge sa pýtala ohľadne boja proti xenofóbii, diskriminácii a e, zločinu z nenávisti a máme agentúru pre boj proti boj proti extrémizmu a tam sa vlastne týmto problémom venujeme. Našim cieľom je posilnenie spolupráce a chceme e, tieto kriminálne skutky e, zaznamenávať a na centrálnej úrovni, aby sme mali lepšie informácie. Budeme to takisto vyhodnocovať a budeme poukazovať na tie príklady, kde sa nám podarilo pozitívne situáciu vyriešiť. Pani Infeld sa pýtala ohľadne otázky smernice boja proti diskriminácii, tak k tomu sa vyjadrí môj kolega. My si uvedomujeme, že to je ťažká téma, že to bude skutočne náročné. Pani Dali sa zasa pýtala ohľadne obchodovania s ľuďmi. Budeme mať konferenciu, pokiaľ ide o túto tému v Amsterdame 18. 19. januára a počas tejto konferencie bude prezentovaný manuál o multidisciplinárnej spolupráci práve v oblasti e, zneužívania ľudí na prácu a takisto na to téma pašovania ľudí je jedna z našich hlavných priorít. Takže pokiaľ ide o otázku právneho štátu, všetky tie otázky, ktoré tu sú a ktoré zazneli z úst vašich kolegov, poslancov a poslanky, poukazujú na to, že tu je veľká obava tu v parlamente ohľadne dodržiavania právneho štátu. Ja vás chcem uistiť, že rada si uvedomuje, že právny štát je tým základným kameňom budovania našej spoločnej Európskej únie. Budeme spolupracovať užšie s polskou vládou a verujeme veľkú pozornosť tomu, aby tieto európske základné hodnoty boli dodržiavané v Európskej únie. Budeme mať Všeobecnú radu v maji, ktorá sa bude venovať otázke dodržiavania právneho štátu. Rada sa teší na ďalšie posilnenie výborných vzťahov s Európskym parlamentom. Tešíme sa na spoluprácu s vami a na flexibilnú spoluprácu, ktorá bude zameraná na výsledky zo vzájomnej dôvere, aby to bolo na prospech všetkým. Myslím, have to go to the jury committee. That's right. It's a much smaller committee, the jury committee. You'll notice that. Idete teda do menšieho výboru, istotne si to uvedomujete, ale ďakujeme za to, že ste nás informovali o vašich prioritách, tak to je dobrý, dobré východisko pre pracovné vzťahy v budúcnosti. Ďakujeme za vaše reakcie na všetky otázky. Takže teraz dostane slovo váš kolega, minister Dajkov. Nech sa páči, máte veľa času na to, aby ste reagovali na otázky týkajúce sa migrácie, ktoré tu odzneli. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Nech sa páči, máte k dispozícii dostatočné množstvo času, môžete sa kľudne venovať otázkam a témam ako Schengen a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, budem sa snažiť to vyvážiť v tom zmysle, že budem reagovať na všetky otázky, ale tých 10 minút, ktoré som dostal, uvidíme, čo sa nám podarí. Myslím, že veľa z týchto otázok sa tu položilo práve v kontexte toho, že aké je to bremeno, ktoré môžeme uniesť. Spýtam sa inak Sú tu dva druhy otázok. Oslanci sa pýtali, že či skutočne my máme urobiť prvý krok a potom vy na to zareagujete. A máme určitú dilemu, pretože nevieme, že či všetky členské štáty skutočne chcú to isté. Takže našou úlohou je na úrovni rady sa snažiť nájsť také riešenia, ktoré budú viesť ku zhode. Nechceme plýtvať časom tým, že pripravíme nejaké pekné návrhy, o ktorých už dopredu budeme vedieť, že nebudú mať podporu alebo dostatočnú mieru podpory na to, aby boli podporené. A pokiaľ ide otázku členských štátov, ktoré nechcú si plniť svoje záväzky, tak si myslím, že to je e, úloha Európskej komisie, ktorá musí robiť všetko preto, aby to jednoducho nebolo nepotrestané. To znamená, máme tu určité pravidlá a hlasovacie postupy. My sa na všetkom dohodneme a potom povie členská krajina jednoducho smola, my vám to nepodporíme. Takže treba jednoducho postupovať rozumne od samého začiatku v súľade s tými dohodami, ktoré tu máme. Myslím, že čo musíme urobiť je to, aby sme našli také návrhy, ktoré budú jednoducho zohľadňovať všetky obavy. Ja si uvedomujem, tak sa znela jedna otázka, ako môžete príjmeť krajiny, aby podporili jednotlivé relokačné mechanizmy. Vieme, že ten prvýkrát sme tu mali mechanizmy, ktoré boli obmedzené čo do počtu a že je nemožné nájsť určitý konsensus už pre toto prvé riešenie. Vieme, že sa to nepodarilo pretlačiť a vidíme, že teraz je to dosť ťažké implementovať do praxe, takže ako prejdeme k ďalšiemu kroku. Myslím, čo sa nám podarilo doteraz je, že sa snažíme vnímať distribúciu utečencov, azylantov a vidíme to iba na úrovni troch štátov. Nevenujeme nejakú veľkú pozornosť, ktorá by bola prepojená s touto problematikou na to, aby sa z toho urobilo niečo viac než nejaký systém s otvoreným koncom. A keď sa pýtate krajín, či sú ochotné prijať nejaké x, x percentok utečencov, tak otázka je x percent z čoho, z akého počtu. Myslím, že táto otázka e, sa líši od toho, že či skutočne môžeme vychádzať z toho, že to jednoducho nebude nejaký obmedzený počet alebo neobmedzený počet. Takže musíme sa snažiť, aby boli navrátení tí, utečenci, ktorí jednoducho nemajú nárok na azyl v Európskej únie, respektíve ktorí sa dostanú na naše územie nelegálnym spôsobom. Takže vyžaduje si to veľa práce, vyžaduje si to veľkú zodpovednosť zo strany Európskej únie, teda spoza druhej strany tých našich hraníc Európskej únie, vyžaduje si to veľkú zodpovednosť a túto zodpovednosť, ktorú tu máme, tej sa musíme skutočne zhostiť. Musíme robiť také opatrenia a musíme chrániť hranice tak, aby to viedlo k nižšej miere prílivu utečencov, aby sme sa nemuseli potom jednoducho vysporadovať s témou, koľko utečencov musíme relokovať v rámci Európskej únie. Nehovorím tu teraz o tom, že jednoducho chceme urobiť protokol Európskej únie a neplniť si naše základné e, humanitárne povinnosti, ale ide tu skôr o to, aby sme dokázali do istej miery budúcnosti predvídať, že ako to bremeno do budúcnosti môžeme mať pod kontrolou. A preto je to veľmi dôležité e, prerokúvať na úrovni všetkých členských štátov, pretože nejde tu o to, že by sme chceli mať e, riešenie tejto problematiky na úrovni malého počtu členských štátov, tak ako, to je, ako je tomu teraz. Ak sa na to pozriete dobre, tak uvidíte, že vlastne iba málo krajín prerozdeľuje si navzájom týchto utečencov a tomu by tak nemalo byť. Myslím, že to by mal byť práve dobrý signál na to, že ak sa tu používa napríklad nejaká populistická retorika zoči voči občanom dlhé obdobie, tak vlastne jednoducho Niektoré krajiny, ktoré takto postupujú, očakávajú, že my ich potom necháme tak a že sa z toho nejako dostanú, že my na nich zabudneme. Ja si nemyslím, že toto je ten postup, akým by sme mali postupovať. Nie je to jednoduché, ale myslím, že toto je jediná schodná cesta, ako príjme všetky členské krajiny urobiť niečo v tejto oblasti. Takže tá otázka, keď už máme napríklad dohody s ďalšími, s tretími krajinami, Nemôžeme tu mať takýto dvojaký spôsob presídlovanie, alebo keď tu je takáto nelegálna doprava, vnímať to ako niečo pozitívne. Jednoducho musíme jasne povedať, že tu bude určitá limitovaná, určitá limitovaná miera počtu tých ľudí, ktorým môžeme my poskytnúť prístrešie. A či to všetko bude poskytnuté v Európe, to je ďalšia otázka. Ak sa dohodneme na tom, že krajina vstupu nemôže byť tou krajinou, ktorá prevezme všetko to bremeno, tak potom sa budeme sústrediť na tú relokáciu iba na úrovni územia Európskej únie. Ja si nemyslím, že to bude plodná cesta, ktorou by sme sa mohli vydať, aby sme našli riešenie. Musíme nájsť taký systém, ktorý skutočne bude môcť vychádzať z toho, že tu bude koncenzus na úrovni všetkých členských krajín a musíme zobrať do úvahy aj tie legitímne obavy, ktoré sa týkajú totality tejto, tohto problému a musíme si takisto uvedomiť, že tá zodpovednosť, ktorú máme všetci, nemôžu sa aj niektoré štáty jednoducho zbaviť, tak ako si to predstavujú. Pán Kirkos hovoril konkrétne o tom, že by sme nemali jednoducho prezentovať nejaké vízie, ale mali by sme dať jasné časové harmonogramy. A pokiaľ ide o tie hotspoty, ja si myslím, že tam nejde práve o to, že by sme nemali nejaké dostatočné predstavy toho, ako sa to bude časovo zvládať. Nemyslím si takisto, že to je iba otázka rozhodovania na úrovni rady. Ak to skutočne chceme riešiť správnym spôsobom, chceme riešiť tie problematik- tú problematiku, ktorú tu máme a ktorú sme doposiaľ nepočítali, tak musíme sa pozrieť aj na to, do akej miery sú ochotné štáty prijať určitú pomoc, do akej miery sú ochotné nechať ostatných vstúpiť do ich vlastných systémov a pomôcť im ľahko sa povie vláde, že áno, my to vyriešime, ale takisto potom na druhej strane sa musíme pozrieť aj na tú miestnu úroveň, na miestnych obyvateľov a vysvetliť im, že čo sa vlastne udeje v prípade napríklad vytvárania takýchto hotspotov na území Grécka alebo niekde inde. My ako predsednícka krajina, ale takisto ako členský, členský štát sme v plnej miere pripravení pomôcť Grécku vytvárať takéto hotspoty, ak to bude potrebné, ale bohužiaľ vyžaduje si to veľkú mieru času rozlíšiť, že akú, aký druh pomoci kde treba poskytnúť. A ja som sa z vlastnej skúsenosti stretol už s viacerými ľuďmi, ktorí vlastne boli v takýchto hotspotoch v Grécku alebo niekde inde a z ich skúseností som sa dozvedel vlastne, že nie vždy to bolo ideálne, práve preto sme sa my snažili predložiť konkrétne časové údaje, pokiaľ ide o uh, pokiaľ ide o spúšťanie takýchto hotspotov, a to nie len iba v Grécku. My sme predložili určité časové, ale aj iné druhy údajov, napríklad pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí by do týchto hotspotov mohli ísť, ale uvedli sme tam skôr také menšie počty, nie preto, že by sme chceli postupovať pomaly, ale práve preto, že si uvedomujeme, že tieto očakávania musia byť jednoduché potom naplnené. A nechceme teda predložiť nejaké väčšie očakávania, ktoré by sa potom neplnili tak, ako to my plánujeme. Nechceme z toho mať iba niečo, čo budeme na papieri ukazovať a budeme sa tváriť, že urobili sme všetko, čo sme mali a v podstate realita by bola úplne iná. Takže pokiaľ ide ten časový harmonogram, myslím si, že celé to prebieha my musíme monitorovať tento pokrok a musíme robiť všetko preto, aby sa táto situácia vyriešila tak, aby boli všetky strany spokojné. Running past, you want to end at five, but I don't know if there were any concrete things you want me to follow up on. Chcete, aby som sa venovala ďalším otázkam? Máte pocit, že by ste sa chceli venovať ešte nejakým ďalším otázkam, ktoré tu boli nastolené? Samozrejme, máte k tomu časový priestor, môžete sa vyjadriť teraz. I mean, most were on these topics, so... Väčšina z týchto reakcií, ktoré som poskytol, sa venovali už tým tematickým okruhom. Ďakujem vám veľmi pekne za tie detálne informácie, ktoré ste nám poskytli. Toto je vlastne poprvýkrát, kde ste tu prišli medzi nás ako ministri nové predsedníckej krajiny nášho výboru, ale ešte jedna vec, pán De Jong, vy ste sa chceli vyjadriť vlastne už v prvom kole tých otázok a odpovedí tu bola otázka, ktorá sa týkala Kale a ešte aj Dunkirku. Možno by ste nám mohli povedať niečo k tejto téme. Áno, možno pán minister sa chce k tomu vyjadriť. Áno, nech sa páči, máte možnosť. Ide tu skôr o takú multilaterálnu otázku, netýka sa to iba Európskej únie. Myslím, že sme tu mali rýchle kontakty eh, so všetkými patričnými krajinami, ktorých sa to týkalo a my z Holandska máme skúsenosť trilaterálnej spolupráce so Spojeným kráľovstvom a Belgickom, pokiaľ ide o transfer z našich dvoch krajín do Spojeného kráľovstva. Monitorujeme tento proces. Ak sa pozrite na otázku Kale, tak si uvedomíte, že vlastne v, tejto, v tomto meste máte problém v takom, ako keby ste to pod lupou videli, e, ide tu o to, že utečencom bol poskytnutá možnosť azylu v danej krajine, ale utečenci odmietajú túto možnosť azylu a chcú sa pohnúť ďalej. A to je práve niečo, s čím sa pri vytváraní týchto pravidiel nepočítalo. Takže teraz tu vlastne celkom jasne na tomto malom príklade vidíme, čo to vlastne znamená. Ak človek pomyslí na azylanta, ktorý uteká pred tou situáciou, tak by sme očakávali, že ten azyl v danej krajine príjme. Ale vidíme, že sú tu azylanti, ktorí jednoducho azyl vo Francúzsku napríklad nechcú pieť a chcú ísť ďalej do Spojeného kráľovstva, alebo možno si uvedomujú, že v danej krajine by dostali zamietavú odpoveď na žiadosť o azyl, takže myslím si, že práve Francúzsko bude musieť nájsť praktické riešenia pre tento problém, akýmkoľvek spôsobom to teda už vyriešia, pretože to nie je iba humanitárna otázka, ale aj ekonomická otázka a ja nevidím, že by sme to na úrovni rady dokázali nejako rýchlo vyriešiť, pokým tu nebudú eh, pokým tu nebude nejaké riešenie na úrovni tých krajín, ktorých sa táto tematika bytostne dotýka. Vieme, že v poslednej dobe sa pokiaľ ide o bilaterálnu alebo trilaterálnu spoluprácu, viaceré otázky pohli dopredu, ale vidíme, že tu je veľká vlna utečencov ešte stále a ak ten počet utečencov stále bude narastať, tak tá situácia sa bude ďalej zhoršovať. Ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade tá konkrétna priorita e, riešenia tejto situácie je na pleciach práve tých štátov, ktorých sa to dotýka a teda môžeme povedať, že to je problém, ktorý by sa nemal riešiť na úrovni všetkých 28 členských štátov, ale práve na úrovni tých krajín, ktorých sa to týka. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Možno máte pocit ohľadne tých našich priorít, ktoré tu boli v oblasti migrácie spomenuté, ale chcel by som vám povedať, že my sa tejto problematike venujeme už dlhšie, máme konkrétne správy, pokiaľ ide o prístup k migrácii holisticky a ako vidíte, tá dynamika diskusie naberá na obrátkach, ale napríklad tak, ako ste to ponuli, po, počuli napríklad z pána De Jonga alebo z ostatných, tak vidíte, že vlastne poslanci majú konkrétne detálne informácie ohľadne toho, čo sa deje. Napríklad pán Kirchhoff sa vyjadroval k otázke Grécka, alebo pokiaľ ide o ich vlastné domovské krajiny. Takže je tu určitý pocit toho, že tá kríza v ich krajinách je skutočne hmatateľná, takže ja som presvedčený o tom, že každý týždeň budeme mať v budúcnosti možnosť e, detaľnejšie byť v kontakte, pokiaľ ide o implementáciu týchto politických riešení, pretože pre nás je to veľmi kľúčové. Pokiaľ ide o jednotlivé legislatívne zložky, tak bez pochyby e, vás chcem uistiť o tom, že to skutočne, pokiaľ ide o tú spoluprácu z našej strany, myslíme vážne, ale aspoň ste nám teda dali dnes takú ukážku toho, akým spôsobom sa chcete zhostiť tejto problematike, ale my máme pocit, že skutočne si uvedomujete tú hĺbku tejto problematiky a to, akým spôsobom my k tejto problematike v našom výbore prestupujeme teda pokiaľ ide o Schengen a všetko, čo s tým súvisí. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli medzi nás a že ste reagovali na naše otázky. Je to proces, ktorý stále prebieha, takže už teraz sa teším na ďalšiu vašu návštevu a na ďalšie stretnutie. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Ďakujem za to, že ste teda e, čakali až doteraz. 14. januára sa stretneme opäť, to je tento štvrtok a urobím všetko preto, aby sme nemali stretnutia pondelok a štvrtok v jednom týždni. Ešte raz to zopakujem, urobím všetko preto, aby to teda nebolo pondelok a štvrtok v jednom týždni iba ak to bude skutočne také potrebné ako tamto týždni. A tí, ktorí sa nedostali k otázkam, tak ja to skutočne vám vynahradím na najbližšom zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne.